menili náš program na zajtra. A teraz ideme hlasovať. Prvá správa je pani Hautala. Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Je tu jediné hlasovanie, menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďakujem. Ďalej druhá správa pani Heidi Hautala. Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Taktiež jediné hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďalej správa pána Valensi. Dohoda o partnerstve v odvetvi udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Libériou. Taktiež menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Je to správa pána Mata. Dohoda o partnerstve v odvetví rybercov medzi Európskou úniou a Mauritániou, rybolovné možnosti a finančný príspevok. Taktiež je to menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválame. Ďalej, správa pána Buonanno. Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme s Kóreou, taktiež menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšia správa. Pani Tomašič. Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na, roku dve, na roky 2014 až 2020. Jediné hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej je tu správa pána Gigolda. Štatistika v oblasti platobnej bilancie medzinárodného obchodu so službami a priamých zahraničných investícií. Text ako taký, blok 1. Pán Carver chce niečo povedať, faktickú pripomienku. Ďakujem, pani predsednička. Všimol som si, že máme tu 25 stránok pozmenujúcich návrhov, ktoré, minul, ktoré včera večer pán Gigol zaslal, ale len v Nemčine. Takže možno je to preto, že 23. júna sa bude v, e, v Spojenom kráľovstve referendum, takže už e, angličtina tu sa nejak nebude pestovať. Tieto pozmeňujúce návrhy boli, pán Carver, e, predložené už minulý týždeň a boli všetky preložené, takže neviem, čo chcete povedať. Chceli ste možno len pripomenúť to nadchádzajúce referendum, už skoro mesiac. Takže ďalej blok 2, kto je za, kto je proti, pardon, blok 1, kto sa zdržal, schválené. A teraz e, návrh komisie, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A taktiež legislatívne uznesenie. Tam je menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. No a potom je tu správa pani Jotova. Politika súdržnosti v horských oblastiach Európskej únie. Takže najprv tu pôvodný text odseku 16 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Odsek 22, pôvodný text, to je za, to je proti. Tu sa zdržal? Schválené. Odsek 46, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, to je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť, to je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 53, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Druhá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Odsek 56, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Taktiež schválené. Odsek 53, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 68, pôvodný text, po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa taktiež schválené. Teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Dobrú chuť. A teraz prechádzame vysvetleniu hlasovania. Kolego nechám odísť a potom budeme vysvetľovať hlasovanie. Takže prosím, rýchlo a prajem dobrú chuť.